Európskej únie dosiahla isté úspechy. E, poslanci vo výbore e, CD súhlasia s týmto stanoviskom, ale domnievame sa, že táto misia bola prikrátka. Kombinácia nešťastných udalostí, ktoré súvisia s fungovaním e, minusky, teda emisie OSN, spôsobili situáciu, ktoré nebolo možné splniť daný mandát. Chcem oceniť zapojenie generálneho tajomníka OSN ale domnievam sa, že medzinárodné spoločenstvo musí zvýšiť eh, svoje úsilie a podporiť eh, viac túto Stredoafrickú republiku, pretože to môže byť eh, zdrojom dramatickej radikalizácie situácie. Ďakujem pekne, pán Mišel. Oui, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. To prímerie z apríla 2015, medzná dohoda z Bongi, dohoda o odzbrojení, demobilizácia, reintegrácia, repatriácia, toto umožňuje obnovu politickú tejto krajine. Je potrebné poďakovať sa Francúzsku za zapojenie. Boli by sme očakávali väčšiu solidaritu aj od ďalších krajín EÚ. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť, aby som pani Zamba Panca a, a transformatívnym orgánom e, zagratuloval k ich snahám. 3. júna sa vytvoril osobitný e, súd a tiež e, by sa mal skočný referendum o ústavnom zákone. Čiže veci sa spustili, ale je potrebné, aby sme konali, aby sa konali do konca roka slobodné voľby, čiže je potrebné, aby sa držali toho programu naozaj do detajlov. Izraelu. Ďakujem. Nul Korao. Eh, Ďakujeme pekne, pán Korao, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Situácia v Stredoafrickej republike je len ďalším z mnohých príkladov toho, aké ťažkosti eh, na sede môžu spôsobiť občanskú vojnu. Eh, je to ďalšia veľmi bohatá africká krajina, ktorá má množstvo prírodných zdrojov, má obrovské. Vždy to skončí tak, eh, že sa musí podrobiť eh, istému eh, kolonializmu, ehm, aj keď tradičné formy kolonializmu už sú ukončené, ale v ekonomickom zmysle ehm, kolonializmus pokračuje, najmä v sektore ťažby dreva. Európska únia sa snaží poskytovať pomoc a podporu, ale vidíme veľmi jasne, že sektor ťažby dreva funguje tak, že e, sa tým vlastne nepriamo financuje tento vojenský konflikt. Pán Panceri, ďakujem. E, pán predseda, nedávne vypoknutie násilia medzi rôznymi e, náboženskými komunitami v Stredoafrickej republike je zdrojom veľkého znepokojenia a zhoršenie situácie, ako aj nedávne príklady krízy, ktoré zažíva krajina, um, sú spojené aj s prípadmi veľmi závažných eh, zločinov, eh, zločinov proti ľudskosti a preto je dôležité, aby sme jasne zakročili, musíme napríklad e, sa snažiť o to, aby fungovalo súdnictvo. To je mimoriadne dôležité pri vyšetrovaní e, porušovaní ľudských práv, ako aj medzinárodnej legislatívy v oblasti humanitárnej oblasti. Tiež si myslíme, že Stredoafrická republika a EÚ by mali byť povinné využiť všetky opatrenia, všetky nástroje, aby vláda e, tejto krajiny prekonala toto štádium krízy a aby vznikol nový fungujúci demokratický štát. O toto sa teraz musíme snažiť. Ďakujeme pekne teraz, pán Kelam. Ďakujem, pán predseda. Septembrová vlna nových e, násilností dokazuje, aká premenlivá je situácia v Stredoafrickej republike. Ja som veľmi znepokojený e, v súvislosti s hrozbou oživenia e, sektárskych Eh, bojov minulú sobotu eh, dva kresťanské kostoly boli eh, podpálené, taktiež potom mešita boli, bola tiež cieľom útoku, taktiež bol, došlo k útoku na jedného z hlavných vedúcich predstaviteľov kresťanov. Preto hlavnou úlohou je dostať pod kontrolu toto násilie a dosiahnuť proces zmierovania, dodržiavania princípov právneho štátu a riadných a spravodlivých volieb. Musíme sa snažiť vyhnúť nejakému húskaniu moslimov proti kresťanom a rôznym iným skupinám. Napríklad eh, existuje tam skupina, ktorá je nútené označená za kresťanskú a pritom to tak celkom nie je. Eh, preto medzinárodný tlak a humanitárna pomoc budú potrebné aj v kontexte blížiacich sa volieb, eh, ktoré dúfame prebehnú. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani z Argentíny na minútu a pol. A ďakujem, pán predseda. Konflikt v Africkej republike je spolu s vojnou v Sýrii a v Sudáne eh, jednou z najzávažnejších humanitárnych kríz vo svete. Avšak kríza v Stredoafrickej republike zdá sa, nemá až takú pozornosť v verejnosti. Rebeli v Stredoafrickej republike majú zodpovednosť za popravy, um, taktiež plienenie. Dva milióny ľudí, takmer no, polovica obyvateľstva potrebuje naliehavú pomoc. Ale organizácie zamerané na pomoc, ako napríklad Červený kríž, eh, im nedokážu pomôcť, eh, najmä v hlavnom meste. Pacienti musia ísť peši do nemocníc, Včera došlo k zavraždeniu vojaka OSN pri bojoch s rebelmi. Rebeli platia za svoje zbranie mm, peniazmi, ktoré získavajú z nezákonnej ťažby dreva a diamantov. E, zdá sa, že pašeráci nezákonne vyťažených diamantov pôsobia v šedej zóne teda dá sa očakávať, že aj keď sa to dočasne potlačilo, onedlho sa tieto e, krvavé diamanty opäť objavia na trhoch. Európske firmy nakupujú e, tropické drevo a diamanty od týchto e, rebelov OSN nedávno spustilo obrovské vyšetrovanie a taktiež skonštatovalo, že belgické firmy nakupujú tieto výrobky. Dúfam, že to podarí zastaviť. Musíme zastaviť financovanie týchto rebelov. Ak to neurobíme, tak tento konflikt nikdy neskončí. Pani Veržia.

Teda Africká republika je konfrontovaná s najhoršou humanitárnou krízou od kedy získala nezávislosť. Celá populácia týka sa jej to 2,5 milióna eh, osôb, hlavne detí. Potrebujú na naliehavú pomoc, hlavne vo, formy, vo forme tej potravinovej. Nejde iba o nejaké náboženské boje, ale ide o instrumentalizáciu eh, náboženských skupín. Politicko-vojenské eh, skupiny stoja za tým, využívajúc zdroje z obchodovania za diamantami diamantami a s drevom a majú v tom ruky aj veľké nadnárodné spoločnosti e, prsty. E, máme tu e, teda potrebu odstraniť príčiny tohto, tohto stavu. Ide hlavne o boj proti chudobe a korupcii, Francúzsko sa angažovalo aj e, OSN, ale je potrebné navýšiť naše úsilie. E, je potrebné e, uznať, že naše doterajšie snahy zlyhali a musíme sa toto, aby voľby sa mohli konať v náležitých podmienkach. Ďakujem. Tá un minút. Ďakujem pekne. Teraz pán Venta na minútu. E, ďakujem, e, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Stredoafrická republika je jednou z najchudobnejších krajín sveta, e, ktorá, tak ako už kolegovia povedali, sa teraz potýka s najväčšou humanitárnou krízou od svojej nezávislosti od 60. rokov, čo sa týka konfliktov medzi muslimským severom a kresťanským juhom. Viac ako polovica obyvateľstva potrebuje na jeho pomoc. 20 obyvateľstva sú utečenci a taktiež vnútorne presídlené osoby. Je dôležité, aby Európska únia zvýšila svoju podporu Stredoafrickej republike nielen eh, vo forme humanitárnej pomoci, ale tiež eh, rôznymi projektami rozvoja vo vytváraní pracovných miest, eh, ale taktiež v zapájení žien do hospodárskeho rozvoja. Musíme E, vyslať jasné politické signály aj v snahe e, dosahovania mieru a pokoja a demokracie. Pán Parňu. Pán predseda, pán komisár. Znova sa otriasa mier v Stredoafrickej republike, ako pás zranených a mŕtvych a tak ďalej. Ja som e, vo februári e, bol v regióne, prišli sme s rôznymi odporúčaniami, ktoré sú stále ešte aktuálne. Je hlavne potrebné rýchlo zorganizovať e, parlamentné voľby. Tá transformácia, ktorú chce pani prezidentka, tá transformácia zatiaľ nebola naštatovaná v plnej miere, čiže tie voľby sú naozaj kľúčové a ďalej musíme milície odzbrojiť tie, ktoré sú prioritné, čiže toto odzbrojenie milícií, to je kľúčová vec. A potom je potrebné skoncovať s nestabilitou a s násilím a následne pripraviť budúcnosť, čiže krajiny, ktoré sa ešte fondu Beku nezúčastňujú. To sú peniaze na dlhodobý rozvoj krajiny. Zatiaľ nemám za to prostriedkov, takže krajiny, ktoré sa ešte nezúčastnili, nech sa zúčastnia. Takže je potrebné, pán komisár, aby ste boli naozaj proaktívni, aby sa všetky členské štáty zúčastnili. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Senra. Ďakujem, pán predseda. Vieme, že plienenie prírodných zdrojov je jeden e, z hlavných dôvodov e, chudoby celého afrického rohu. Čo sa týka konkrétne Stredoafrickej republiky, všetci vieme, aké záujmy majú nadarodné podniky o ťažbu dreva, diamantov a podľa mimovládok najväčšie firmy ktoré sa zaoberajú diamantami a tropickým drevom, tie výrazne prispievajú k financovaniu rebelských skupín, a taktiež sa podielajú na ich popravách a únosoch, týmto nepriamo. Zaujímalo by ma, ako dlho ešte pripustíme toto plienenie prírodných zdrojov tejto krajiny a kedy pomôžeme zastaviť tieto vojenské zásahy, ktoré idú ruka v ruke s záujmami nadnárodných podnikov, kedy budeme brániť predávaniu týchto krvavých diamantov. Teraz pristúpime k spontánnej časti rozpravy. Máme štyroch kolegov prihlásených a všetci dostanú slovo pán Frunzulica na minútu. Ďakujem, pán predseda. Nedávne vypoknutie na v Stredoafrickej republike medzi rôznymi eh, náboženskými skupinami je veľmi znepokojujúce, keďže zhruba 50 ľudí prišlo o život, 100 bolo zranených e, a 30 tisíc bolo presídlených od e, konca septembra. Preto podporujem výzvu maximalizovať podporu, stabilizáciu, taktiež vytváranie mierov pokoja, humanitárny proces v tejto krajine. Musíme e, doceliť, aby EU a členské štáty urobili všetko preto, aby sa táto krajina dostala z tejto ťažkej situácie, aby došlo k odbrojeniu ozbrojených skupín, pretože inak sa to môže prejaviť na zvyšovanie nestability celého regiónu a zvyšovanie migračných tokov. Vláda tejto krajiny by mala riešiť skutočne problémy krízy, ako napríklad rozšírenú chudobu, rozdiely medzi regiónmi, nerovnosť v obyvateľstve a taktiež posilniť vládne štruktúry a štátnu správu v boji proti korupcii a podporovať hospodárskú obnovu. Iba jasné silné kroky spolu s medzinárodným spoločenstvom dosiahnu nastolenie eh, mieru a dôvery v miestnej inštitúcie. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Stredoafrická republika je bohatá krajina, bohatá na diamanty, na tvrdé drevo, ale teraz eh, sa krajina ocitla v najhoršej humanitárnej kríze od svojej nezávislosti v roku 1960 všetkých 4,5 milióna obyvateľov krajiny e, sa potýka s problémami. Polovica e, obyvateľov sú deti. Teda viete si predstaviť, e, aké vážne sú problémy tieto um, ozbrojené konflikty môžu vyzerať, že sú um, spôsobené náboženským presvedčením, ale v skutočnosti ide o prírodné zdroje, tieto suroviny. Mnoho firiem, ktoré e, obchodujú s diamantami, sú úzko prepojené na tieto vojenské zbrojné skupiny, ktoré majú na starosti práve e, vraždy, znasilňovania a plenenie. Preto medzinárodné spoločenstvo musí robiť všetko preto, aby sa takýto vývoj e, zastavil. Európska únia musí konať rozhodnejšie v nasledovaní mieru v tejto krajine. Diamanty, isté, že aj ostatné prírodné zdroje by sa mali využívať v prospech eh, obyvateľov tejto krajiny. Ďakujeme pekne, pán Jakovčič. Stredoafrická republika je krajina, ktorá v posledných rokoch eh, prešla rôznymi procesmi zmierovania, normalizácie situácie a taktiež eh, čeli veľmi zjavným problémom, o ktorých sú teraz hovoríme. Mierové misie sú cieľom útokov a došlo k silomu plieneniu v posledných mesiacoch. Taktiež je otázne, či eh, voľby eh, situáciu vyriešia. Jestli, že voľby sú najdemokratickejším procesom. Ak všetci dodržia výsledky, dalo by sa očakávať, že voľby by situáciu mohli um, zlepšiť a vyriešiť, eh, ale naďalej je faktom, že skryté záujmy o bohaté prírodné zdroje, najmä čo sa týka dreva a diamantov, spôsobujú veľké otázniky o tom, či voľby naozaj problém vyriešia, alebo či len e, naša odhodlanosť e, tento problém môže vyriešiť. Pán Kastaldo je ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Stredoafrická republika je krajina, ktorá v roku 2014 zaznamenala, e, že každý deň tam umrelo jedno dieťa a tisíce detí bolo nutených pridať sa k ozbrojeným e, skupinám. Takýto stav v tejto krajine panuje už celé roky mm, kvôli etnickým a náboženským e, napätiam, ale nejde tu len o to, ide tu aj o ekonomický neokolonializmus tzv. A to je jasný problém napríklad aj v oblasti dopravy, eh, nie je možné dopraviť ľudí do nemocnice, pitná voda eh, v podstate nie je dostupná nikde v tejto krajine. Táto situácia je eh, čoraz horšia, keď sa posúvame k nižším vrstvám chudobnejším vrstvám spoločnosti. Pán Korao spomínal záujmy nadnárodných podnikov, ale nielen v sektore ťažby dreva to funguje, aj v sektore diamantov, v konfliktných nerastoch e, sme sa nedávno vyjadrili k týmto témam, aj tu z Európskeho parlamentu. Taktiež vycestovala do krajiny Mirová misia. Potrebujeme e, konkrétne dôveryhodné kroky, ktoré pomôžu túto situáciu vyriešiť a bez e, zapojenia nadnárodných firiem sa to podľa mňa nepodarí. Ďakujeme pekne, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vítame prijatie uznesenia parlamentu o násilnostiach v Stredoafrickej republike. Európska únia odsuzuje rezolútne nedávne násilnosti, tak ako to je napísané v tlačom vyhlásení hovorcu HRPV. No a zodpovedný musia byť potrestaní. Humanitárni pracovníci opätovne boli cieľom útokov a nemohli plniť eh, svoju prácu. <clears throat> Žiadame o rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Nechcem vyjadriť solidaritu EÚ s obeťami posledných dní. Veľká väčšina občanov Stredoafrickej republiky si zasluhuje ukončenie konfliktu, a rozdelenie medzi spoločenstvami pre krajiny a nádej do budúcnosti a obnovu. V doby, keď krajina sa blíži koncu transformačného procesu, nedávne udalosti ukázali, že voľby, zmierenie a bezpečnosť musia ostať našou prioritou do nadchádzajúcich mesiacov. Ja by som rád zdôraznil, že podpora EÚ prechodných orgánov ja hlavne chcem podporiť Katrin Saba Panč, prezidentku krajiny. Neexistuje žiadna alternatíva procesu transformácie. Volebný proces musí pokračovať. Všetko, treba vyvinúť maximálne úsilie na zaistenie maximálnej miery inkluzívnosti, transparentnosti a kredibility, tak aby výsledok bol akceptovaný a výsledkom bola legitímna vláda, ktorú podporuje väčšina občanov. To musí ísť e, spoločne s obnovenými snahami o zmierenie a obnovenie sociálnej kohezie. Bezpečnosť tiež veľkou prioritou, len z hľadiska vo vzťahu k voľbám, CAR, teda Stredoafrická republika stále je veľmi nebezpečným miestom. Nesmieme tolerovať akúkoľvek stranu, ktorá odmieta podporovať odzbrojenie, ukončenie násilnosti a prijatie mierovej dohody. Európska únia pripomína, že nie je možné zmierenie bez spravodlivosti tiež nezabudnime na prebiehajúcu humanitárnu krízu, ktorá sa týka viac ako polovice obyvateľstva. Európska únia kde aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú. A okrem toho buduje mosty medzi humanitárnou pomocou a dlhodobým, dlhodobými aktivitami. Je to cieľom Trestového fondu Begum, ktorý dodnes mobilizoval 108 miliónov eur. Európska únia bude nadalej podporovať spoločne so svojimi partnermi na mieste pomoc občanom Stredoafrickej republiky. No a na záver Stredoafrická republika je na dôležitej historickej križovatke. Môže ísť príkladom obnovy a stabilizácie bude si to ale vyžadovať dobrú vôľu, ale predovšetkým rozhodlanie lídrov v Bangui a medzinárodného spoločenstva. A preto je dôležité udržať aby udržať Stredoafrickú republiku na medzinárodnej agende v tomto kritickom momente procesu transformácie. Dnešná diskusia je konkrétnym príspevkom aby sme zabránili, že Stredoafrická republika sa opäť stane zabudnutou krízou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Predložený bolo 7 návrhov uznesení. Uzne, rozpráva je týmto ukončená.